dať všetkým európskym občanom, ktorí sa na nás za posledných 5 rokov obrátili. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem pekne. E, Jedna z špecialít parlamentu je v tom, že nikto nemá väčšinu sú tu rôzne pomery, väčšinové, menšinové, podľa témy, podľa správy a, a nevieme, ako budú vydielať výsledky budúcich volieb do Európskeho parlamentu, ale je určite dôležité, aby sa zachoval tento duch spolupráce, ktorý tu prevláda. Teraz skončím túto diskusiu. O 12. hodine budeme o tejto správe hlasovať a dostávame sa na ďalší bod nášho programu správa pána Panajatová, správa o návrhu smernice o prenosných batériách a akumulátoroch, ktoré obsahujú kadmium. Spravodajca má slovo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Po dlhých rokovaniach medzi Európskym parlamentom, rádou a komisiou sme sa konečne dohodli na ambicioznom, ale reálnom kompromise o smernice o batériách, ktorý sa týka batérií akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a sú v prenosných zariadeniach bešnúrových elektrických nástrojoch. Chcel by som povedať dve dôležité veci v súvislosti s konečnou dohodou, na ktorú sme dosiahli. Mm, počas rokovaní v trialogu sme sa dohodli, na kompromise pre výnimky pre batérie, ktoré obsahujú kadmium v bešnorových elektrických nástrojov. Táto výnimka vyprší 31. decembra 2016. Som presvedčený o tom, že opatrenia, ktoré sú prijaté v rámci dohody v prvom čítaní, o ktorom bude Európsky parlament dnes hlasovať, zlepšia aktuálnu legislatívu tým, že ukončia možnosti akýchkoľvek medzier v tejto smernice tieto ustanovenia majú umožniť ľahší, lacnejší presun, prenos a, a zabezpečiť ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Ja som presvedčený o tom, že konečná dohoda, ktorú sme dosiahli, vysiela jasný, jednoznačný signál všetkým ohľadom zákaze kadmia. Po druhý, druhý dôležitý aspekt návrhu Európskeho parlamentu sa týka zavedenia uh, E, ortute do súčasnej diskusii o batériách a, a potenciálu batérií, ktoré obsahujú ortuť. Som rád, že kolegovia výbore Envy privítali môj návrh a plne ho podporili. E, batérie, ktoré obsahujú ortuť budú zakázané z trhu, e, na trhu roku, od roku 2015. To je obrovský krok, ktorý zabráni tomu, aby asi 5 tón e, ortute ročne uniklo do prostredia Európskej únii. Som presvedčený o tom, že sa nám podarilo dosiahnuť veľmi ambicioznú a pozitívnu dohodu e, o smernici o batériách. Táto zmena e, posunie Európu do sveta modernej technológie, moderných, moderných materiálov a recyklácie. Vyšle jasný a pozitívny signál e, ohľadom kadmia a ortute, a snahu vylúčiť tieto toxické látky z prostredia. A na záver by som sa chcel poďakovať tieňovým spravodajcom, pretože bez nich a bez nich spolupráce by som túto prácu nikdy neodviedol. Pani Sofia Mazis Bukovič, pán Karl Schlitter, pán Dani Ongersen, pán Miroslavovský a pán Iži Mastalka. Ďakujem za ich plodnú, plodnú spoluprácu chcem požiadať všetkých kolegov, aby podporili túto dohodu, ktorú dosiahol parlament, rada a komisia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán komisár. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ctení poslanci parlamentu. V prvom rade by som chcel poďakovať a zablahoželať pánovi spravodajcovi, profesorovi Panajotovi, Panajotovovi, e, e, jeho kolegom, e, spoluspravodajcom, pokiaľ ide o návrh komisie zakazujúci využiť akadmie v bateriách pre bezmerové zariadenia. Okrem toho komisia víta ustanovenia, ktoré e, e, zakazujú použitie ortute, ako aj e, e, pokrok pri odstraňovaní takýchto batérií v elektronických zariadeniach. To je dobrý výsledok pre životné prostredie, pre zdravie ľudí. Zákaz e, kadmie a ortute predstavujú ďalšie kroky smerom k nášmu cieľu zabezpečiť netoxické prostredie. Rada parlament E, podporuje tento cieľ v rámci 7. E, environmentálneho programu. Treba podporiť e, inovácie a výskum novších alternatív. Ustanovenie o odstraňovanie takýchto batérií umožní vylepšiť konštrukciu týchto zariadení, e, e, zníži odpad a umožní e, recykláciu. Komisia jasne povedala, že plne podporujeme takéto výsledky, pokiaľ ide o podstatu veci. V niektorých procesných otázkach zmeny v návrhu komisie počas prvého čítania manutia urobiť tri vyhlesenie. Týka sa to E, ustanovenia e, o e, vykonovacích aktoch povinných konzultácií so zainteresovaných v prípade delegovaných aktov, ako aj zverejnenie konsolidovanej verzie smernice. Plné znenie vyhlásenia vám odovzdáme, aby ste to dali do zápisnice. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. V mene EPP Slovo má Mazaj Kukovič. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár, milí kolegovia. Zmeny v smernici o batériách e, prinesie za sebou viaceré zlepšenie e, z hľadiska životného prostredia a zdravia používateľov. Je to pridaná hodnota pre inovačné odvetvia priemyslu e, ani si neviem predstaviť, do akej miery náš život závisí od batérií. To je zdroj elektriny, ktoré zvyčajne nevidíme. Batérie umožňujú nám e, využívať e, výdobytky moderného života. E, Technologicky pokročilé znamená zväčšenie bešnúrovy. Na druhej strane to môže ohrozovať naše zdravie. Európska komisia dostala výzvu, aby prehodnotila a aktualizovala existujúcu smernicu, pretože E, medzi tým došlo k e, technologickým zlepšeniam, získali sme nové vedomosti, pokiaľ ide o ekologické dôsledky. Komisia navrhuje zákaz e, používania nikel-kadmiových batérií. 16 miliónov kusov v takých elektrických zariadeniach sa predá každý rok a iba 40 týchto elektrických zariadení sú bešnúrové kadmium má negatívne dôsledky na ľudské zdravie, dostáva sa do životného prostredia, pretože e, používateľia e, si nedávajú pozor, e, pokiaľ ide o použité batérie. Európsky parlament značne vylepšil existujúci návrh a po dlhších rokovaniach sme viedeli mu podporu. To zabezpečí lepšie podmienky pre našich občanov a prechodné obdobie pre príslušné odvetvie mm, priemyslu, aby e, sa na to adaptovala a zachovala pracovné miesta. nikel v e, batérii sa prakticky vyskytujú v každej domácnosti a je preukázané, že väčšina e, podnikov vyrába batérií z nových materiálov, teda z litie. To znamená, že tento prechod transformácie bude zjednodušené. Týka sa to aj malých a stredných podnikov. Nová smernica zavadza zákaz e, využívania e, plochých e, batérií, pretože sú nebezpečné najmä v detských hračkách Ďalšia dôležitá zmena spočíva v tom, že budeme môcť od, samostatne odstraňovať e, tieto batérie zo zariadení. Chcel by som poďakovať pánovi profesorovi, pánu Jotovovi, pretože jeho e, technické skúsenosti v oblasti e, materiálov do značnej miery prispeli k vylepšeniu tohto textu. Ďakujem veľmi pekne. V mene socialistov pani Sarbu, jedna pol minúty. Ďakujem veľmi pekne. E, Smernica z roku 2007 o batériách chce zakázať kadmium, ale len v niekto, ale v niekto- s niekoľkými výnimkami. Sú tu isté rizika pre životné prostredie, ale je vážne rizika pre zdravie, ako môže byť rakovina alebo kardiovaskulárne choroby užívanie alebo používanie ortute je zakázané, pretože má fyziologické a psychologické dôsledky. EÚ e, sa takýmto spôsobom snaží e, ochreňovať aj zdravie občanov, aj životné prostredie. Zdravie a životné prostredie e, veľmi často aj záujmy sú v konflikte so záujmami priemyslu a preto je potrebné nájsť rozumnú rovnováhu a v tejto smernici sme túto rovnováhu dosiahli. Zníženie týchto eh, látok v výrobkoch, ktoré sa používajú v domácnostiach, tak to je vítaná tendencia, aby sa znížili toxické dopady na zdravie. Zároveň sa podporuje eh, rozvoj inovačných technológií, a zároveň eh, sa snažíme e, znižovať e, znečisťovanie životného prostredia a podporovať zdravie. Návrh e, parlamentu a komisie na využívanie takýchto elektrických nástrojov a, a využívanie menšieho počtu e, batérií, e, lebo doteraz v súčasnosti sa tieto batérie len často viazovali do odpadu. Šliteru. Ďakujem pekne. V mene zelených dostáva slovo pán Šliter na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kadmium a ortuť sú e, dva e, ťažké e, kovy, ktoré sú, patria k najtoxickejším a sme ním, im vystavení. A konečne sa nám podarilo dosiahnuť absolútny zákaz ich používania za 12 mesiacov, čo je dosť rýchly termín, aby sa toto opatrenie aplikovalo a a do roku 2016 skončia aj určité výnimky, ktoré si získali niektorí lobbysti. Ďakujem pánovi pána Jotovi a všetkým, ktorí pracovali na tomto návrhu, pretože sa nám podaril spoločný výsledok a ja som hrdý, že konečne si uvedomujeme tú realitu, že to, keď e, máme batérie a čo vlastne sa robí s tými, ktoré vyhadzujeme alebo e, čo robia veľké firmy e, s batériami, ktoré vyhadzujú napríklad také firmy ako Apple. Nezabúdajme, že je možné ich recyklovať alebo možnosť e, vyhadzovať, alebo teda, aby sa obmedzovalo vyhadzovanie do odpadu. Už v roku 2009 sme povedali, že by bolo potrebné navýšiť kapacitu e, recyklácie tých e, batérií na jedno použitie. Za každým, keď nakúpuje niekto batériu, tak vie veľmi dobre, čo táto batéria obsahuje. Súhlasíme s určitými výnimkami, ale nie natrvalo. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Nikolson za ECR na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítam konečnú dohodu o smernici o batériách, hoci bol by som radšej aby to bolo dlhšie prechodné obdobie na zrušenie výnimky, avšak kompromis 31. decembra 2016 je akceptovateľný aj vzhľadom na zvyšok dohody ešte e, stále sú na trhu e, veci a proste baterky, ktoré sú uskladnené, je možné ešte vypredať. To je veľmi dôležité pre malé a stredné podniky, ktoré už e, sú aj tak, neza, mm, e, aj tak veľmi ovplyvnené zákazom. E, dosiahnutie cieľa dohovoru o zákaze využívania odtude do roku 2020. K tomu prispieva aj zákaz týchto plochých batérií. Opäť vítame tú možnosť, že je možné už vyrobené batérie ešte dopredať. Výnimka pre e, m, je veľmi citlivá, preto podporujeme túto výnimku. E, text po trialogu sa začnou spôsobom, spôsobom vylepšil a vítam ho. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Paška.

do konca roku two thousand and sixteen a možno aj neskôr. ďakujem vám za pozornosť. ďakujem pekne. pán mirsky minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pozorne som si prečítal návrh profesora Panajotova a s potešením môžem povedať, že s pánom Panajotovom sme priatelia a som hrdý na to, že e, som priateľom e, pána profesora, ktorý pripravil vynikajúcu správu. Táto správa nám dáva možnosť chrániť e, 100 tisíce ľudí pred dopadom ortute a ďalších toxických e, kovov. Veľmi často som kritizoval komisiu, ale dnes by som chcel privítať tento návrh. Keď sa veci robia na profesionálnej úrovni, tak e, výsledky sú e, citeľné a viditeľné. E, nebezpečné kovy, pre všetkým ortuť, je veľmi nebezpečná a zákaz e, používania bude znamenať e, lepšie zdravie pre nás všetkých a naši voliči budú vidieť, že tu v parlamente robíme dobrú prácu. Vladko, som veľmi hrdý na tvoju prácu a hrdý aj na to, že som tvojim priateľom. A za našu skupinu podporujem túto spoločnú prácu Európskej komisie a pána profesora pána Jotova. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k voľnej rozprave. Pán Mesaroš má ako, slovo ako prvý. Ďakujem pekne. Pán predseda, predovšetkým by som sa chcel poďakovať profesorovi Panajotovi za vynikajúcu prácu. 40 všetkých bežnurových elektrických nástrojov e, na ručné použitie teda sú, bolo bez šnurových za posledný, podľa štatistiky za posledný rok a väčšinou používajú dobíjacie batérie, 70 z nich sú litiovo-ionové a 25 nikel-kadmiové batérie. Takisto treba mať na pamäti aj to, že v strednej a východnej Európe ten pomer je opačný. Takže potrvá dlhšie, kým postupne e, odstraníme z trhu e, takéto batérie z bešnurových elektrických nástrojov. Kadmium je na zozname tých najnebezpečnejších látok, je veľmi nebezpečný pre ľudské zdravie, pretože nevieme, ako dlho sa e, rozklada používanie kadmiových batérií. E, tomu sa dá nájsť e, pragmatické riešenie, vhodné pre podniky aj pre spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Pán Overmajer. Poprosíme o mikrofón, nepočujeme také výrobky, e, ktoré obsahujú e, kadmium, ale e, lekárske zariadenia je to mimoriadne mm, toxické zariadenie len pre životné prostredie, ale pre ľudský organizmus, ktorý mu škodí. A preto je veľmi dôležité, aby sme odstranili z trhu tieto produkty a hľadali alternatívy, ako je litium. je iba o batérie, nie len o Mm, takisto aj mm, biofarmy, nie biofarmy používajú tiež kadmium a to znamená, že e, toto toxick, táto toxická látka je v každej potravine a treba uvažovať o tom, aby sme kadmium zakazili nielen e, v zariadeniach, ale aj v potravinách. Treba hľadať e, alternatívy a posilňovať organické polnohospodárstvo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pani McGuinness, ďakujem pekne, pán predseda. Som, viem, že sú tu návštevníci v parlamente nadpis tejto, alebo téma tejto diskusie je dosť nudná, ale dopad tejto problematiky je veľmi, veľmi závažný, je veľmi dôležitý pre občanov aj pre návštevníkov vo všeobecnosti. Ešte počas českého predsedníctva náš minister podopracoval na tom, aby sme dopracovali sa k dohode, ktorá dá istotu priemyslu, ale zároveň aj ochranu životného prostredia a istotu pre zdravie obyvateľstva, pretože to sú veľmi nebezpečné látky a dôležité, aby boli odstránené z konkrétnych batérií. Takže včera v parlamente ja som mala skupinu návštevníkov a bolo veľmi zaujímavé vypočuť si ich názory na Európu. A spomenula som im, že keď hovoríme o likvidácii odpadu, iniciatívy pre všetkým Vírsku by sa vôbec neboli zrealizovali, keby Európska únia ne nepretláčala rôzne smernice vrátanie tejto. A tie zmeny e, sa robia pomaly, ale keď Európa príjme rozhodnutia, dôsledky sú viditeľné a vždy je to na prospech zdravia obyvateľstva a ochrany životného prostredia. Takže vítam toto riešenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. na počet írskeho predsedníctva pán Kelly. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som e, e, obzvlášť zablahozovať pánovi spravodajcovi nielen za e, skvelú prácu v tejto dôležitej veci, je to mimoriadne dôležité aj pre občanov. Chcel by som zablahoželať aj za veľmi dobré praktické vysvetlenia, ktoré poskytol ohľadom odvedenej práce. Obzvlášť e, spomenul potrebu prechodného obdobia, ktoré nebude až také drahé, ochrana i životného prostredie a takisto spomenul e, tóny kadmie, ktoré sa dostávajú rok čo rok do životného prostredia. Treba s tým niečo robiť. Ďakujem pekne e, e, za skvelú prácu. To sa rieši. Dva odborníci za mnou hovorili o elektrických zariadeniach, o tom, že treba vylepšiť rôzne prvky, ktoré sa dostávajú do batérií ale najmä chcel by som vyzdvihnúť potrebu e, recyklácie, pretože mnohé batérie sa dávajú do skladok, zatiaľ čo ľudia veľmi starostlivo sa snažia recyklovať papier alebo sklo, ale neuvedomujú si rovnakú potrebu v prípade batérií. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz? Odovzdávam slovo pánovi komisárovi Ševčovičovi. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení páni poslanci. E, snažíme sa modernizovať Európsku smernicu o batériách, akumulátoroch a ich e, odpadoch likvidácii. Táto legislatíva má prispieť lepšej ochrane životného prostredia a zdravia obyvateľstva a má objasniť určité kľúčové ustanovenia v samotnej smernici, čo pomôže zlepšiť pri jej implementácii alebo presadzovaní v praxi. Tak ako pani McGuinness povedala, je to dobré pre občanov, pre ich zdravie, je to dobré pre životné prostredie a myslím si, že to dáva potrebnú jednoznačnosť podnikateľom a podnikom. Zároveň by som sa vám chcel poďakovať za to, že ste podporili navrhovanú smernicu, aby som zareagoval na otázku pána Šlitera chcel by som ho uistiť, že komisia pracuje na tejto veci a že máme určité technické problémy ohľadom jednotného označovania predovšetkým nedobiateľných batérií. Úzko spolupracujem e, s rôznymi normalizačnými organizáciami vrátane Európskej normaliz- Európskeho úradu pre normalizáciu, ktorý nám takisto pomáha nájsť najvhodnejší spôsob, ako postúpiť ďalej v tejto veci. Doteraz, ako sa zdá, najlepší postup je taký, že sa individuálne bude označovať, e, sa batérie budú označovať individuálne, ale pracujeme na tom a určite vás budeme informovať o dosiahnutom pokroku v tejto veci. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Spra- pán spravodajca, pán Panajotov, máte slovo. OK. Тъй като съм... Takže budem hovoriť po mm, bulharsky. Ďakujem pekne, pán eh, predseda, eh, pán predsedajúci, budem hovoriť teda um, rodnou rečou. Ja som veľmi taký vzrušený. Ďakujem veľmi pekne za láskavé slova. To, čo som dnes si vypočul a čo sme spolu s kolegami tu urobili, e, svedčí o tom, že máme dôležité výsledky počas viacerých e, rokov volali sme potom, aby sa začalo e, e, konať, e, aby sa hľadali výsledky. A teraz sa nám podarilo nájsť kompromis s radou, komisiou, a preto sa nám podarilo urobiť niečo, čo je dôležité pre krajiny s nižšou kúpnou sílou som absolútne presvedčený, že aj vo vzťahu k e, technologickému vývoju Európy sme tiež robili obrovský krok smerom vpred. Všetci e, tieňoví spravodajcovia a ostatní kolegovia, ktorí sa aktívne e, pripojili, bez nich by sa mi to nepodarilo. Ďakujem veľmi pekne. A chcel by som aj ja zablahoželať pánovi spravodajcovi a tým končím rozprávu. Hlasovať sa bude dnes o 12. Ďakujem e, veľmi pekne za účasť. Ďakujem aj vám, pán e, komisár, vážení kolegovia. A teraz e, prerušujem zasadnutie.